páni, že ďalším bodom je otázka na ústne zodpovedanie, vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach. Výbor DV samozrejme. Náš spravodajca je pani Linda McEwan, ktorá sa teraz vyjadri. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že dnes budeme debatovať o tejto situácii, pretože dnes musíme, kolegovia, aj niečo obslavovať v tých eh, zlých časoch okolo nás. Dnes sme schválili rozpočet a tento rozpočet sme schválili tak, že sme podporili aj jedno z hlavných požiadaviek našeho uznesenia, ktoré prijeme zajtra a to je zvýšenie humanitného rozpočtu pre vzdelanie o 26 milión eur. Je to číslo, ktoré sme navrhli vo výbore DV a chcem Anne našej spravodajkyni, poďakovať. Je to veľký krok približiť sa k našim cieľom, cieľom a my všetci chceme vidieť aj túto súčasť v rámci celkového rozpočtu EÚ. A myslím si, že takmer každý v tejto sále, vrátane pána komisára, viem o ľuďoch v mojej politickej rodine, v EPP, všetci tí, ktorí sú tu, mnohí z vás, ktorí sú tu, mnohé politické skupiny zdieľali tento cieľ a ďakujem vám za podporu. Keď som bola v Turecku s výborom DV na jeseň, začiatkom jesene, pochopila som, aké dôležité je, aby sme investovali do vzdelania. Bola som v utečenskom tábore v 17 500 ľuďmi, bola som na návštev v mnohých rodinách a tam som naozaj okusila, pocítila, čo to znamená, keď rodiny musia opustiť svoje domovy, zanechať všetko a musia začínať od nuly a čo to znamená pre krajinu, do ktorej prišli tisícky utečencov a musia sa snažiť ponúknuť vzdelanie. Videli sme projekty UNICEFu a ďalších organizácií v utečeneckom tábore Karamanis. Videli sme UNICEF, ako organizuje školy, ako platí štipendium učiteľom, aby... a videli sme aj sírske e, e, školské osnovy, ktoré dali, pripravili pre deti. Proste škola bola aj pre nich nielen vzdelanie, ale aj miestom normality. Bolo to miesto, kde radosne prichádzali, kde sa mohli zbaviť na chvíľu tej traumy. Proste mali pocit normality života detí a EÚ tam poskytovalo vzdelávanie, hračky a podobne. Je ale jedna vec, ktorá ma znepokojuje a to je, že keď budú mať deti 16, 17, 18 a budú sa chcieť ďalej vzdelávať, myslím si, že tam musíme urobiť viac. V Južnom Turecku sme stretli mladých ľudí, ktorí jednoducho stratili pocit nádeje do budúcnosti, mali plány, že pôjdu na univerzitu, že budú študovať a tak ďalej. A jednoducho títo vôbec nevideli žiadne východisko a to sú tí, ktorí, ktorí strácajú životy, keď prekračujú cez stredozemné more. Proste musíme spraviť pre nich viac, nejaké štipendia a podobne. Posolstvo naše uznesenia je veľmi jasné. Ja viem, že vy, pán komisár, tento poznám, poznáte tento problém, viete problémy v humanitnom e, financovaní, viete, aké sú tam prekážky, pracujete na ich odstraňovaní Pracujeme spoločne na konsolidácii vzdelávania v krajinách, ktoré sú fragilné a poznáme tie čísla. Dve miliardy detí žijú na svete dneska v konfliktných zónach. Máme aj správu mojej kolegyne Erike Gerege Salam pre, e, na Svetový summit humanitnej pomoci a tam musíme spolu s ostatnými bojovať o zvýšenie financovania vzdelávania v takýchto situáciách. Ďakujem vám za vašu podporu a dúfam, že budete môcť pokračovať a budovať na tom, čo sme dnes dosiahli. Ďakujeme veľmi pekne, pani spravodajkyňa. A teraz vystúpi náš host Európskej komisie, Pán Stylianides, nech sa páči. Máte slovo, pán komisár. Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa naozaj veľmi teším, že o tomto bode hovoríme práve dnes. Drahá Linda, veľa vďaka za tvoju podporu ako predsedničky výboru DV. Ja som presvedčený, že vzdelávanie pre deti v núdzových situáciách a v situáciách konfliktných e, má obrovský význam. Je to najmocnejší nástroj, ktorý máme v rukách na ochranu detí, aby sme zabezpečili pre nich lepšiu, budúc- lepšiu budúcnosť, bezpečnú budúcnosť. Vzdelávanie v núdzových situáciách je jednou z hlavných priorit komisie. Ja osobne e, to tak vnímam a viem, že je to eh, priorita aj tohto parlamentu, tak ako to už uviedla veľmi jasne Linda. Vaše kroky hovoria hlasným jazykom. Sme na jednej lodi a naozaj som vám vďačný za podporu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Zhodneme sa na tom, že vzdelanie je základom pre všetko ostatné. Je to najsilnejší štít ochranný pre zraniteľné deti. Ich takto chránime pred radikalizáciou, pred eh, núteným náborom, chránime ich e, pred tým, aby sa stali obeťami teroristami a iným, teroristov a iných exmeckých skupín. A tiež ich chránime napríklad pred nútenými manželstvami. Chránime ich pred tým, aby sa vydali na nebezpečné migračné trasy. Vzdelávanie je e, preto primárnou potrebou. Ja som to videla aj priamo v teréne. keď som bol v takýchto oblastiach, v nejakých učečenských táboroch v Jordánsku a v Libanone a na hranici so Syriou. A poviem to veľmi jasne, že to sú ľudia, ktorí nepotrebujú pomoc, iba pokiaľ ide o splnenie ich základných potrieb – nepotrebujú iba potraviny a strechu nad hlavou. Potrebujú dôstojnosť, potrebujú nádej a skutočnú budúcnosť pre svoje deti. Ako ste vo vašom uznesení správne zdôraznili, menej než 2 celkového humanitárneho rozpočtu ide na vzdelávanie čase, kedy 60 miliónov utečencov a vysídlených je naozaj niečím nevydaným. Viac než 34 miliónov detí teraz nechodí do školy vzhľadom na militárne krízy. 34 miliónov detí. A toto je potrebné zmeniť. Nemôžeme sa naďalej tváriť, že sa nič nedeje. Nové prístupy sú určite potrebné. Vzdelávanie nie je nejakou sekundárnou otázkou. Hlavne je to vec, ktorú nemôžeme riešiť až v druhej fáze zvládania núdzovej situácie, pretože vzdelávanie ochranou detí posilňuje aj bezpečnosť a teda rieši jednu z hlavných príčin migrácie. Rodičia a deti neopúšťajú svoje domovy iba aby mali strechu nad hlavou a mali čo jesť. Odchádzajú, pretože chcú prístup k vzdelaniu. Za ostatných pár rokov sme alokácie z humanitárneho rozpočtu EÚ na tento sektor zvýšili zo symbolicky 200 2 milióny eur. V roku 2012 sme teraz dosiahli 11 miliónov eur, z 2 na 11 miliónov je to približne 1% rozpočtu, nášho rozpočtu na humanitárnu pomoc. Ale teraz musíme spraviť ešte viac, oveľa viac. Začiatkom tohto roka som sa zaviazal, že túto sumu navýšim na trojnásobok v roku 2016, aby sme dosiahli cieľ OSN na úrovni 4 do roku 2019. A naozaj sa teším a som hrdý, že vám môžem oznámiť dnes v tejto snemovni, že tie 4% dosiahneme už budúci rok. Toto nie je nejaká moja vlastná zásluha. Vďaka za ňu patrí aj vám, lebo bez vašej silnej podpory by sme sa k tomuto cieľu neboli dopracovali. Bez vášho návrhu alokovať ďalších 26 miliónov eur z rozpočtu EÚ na tento účel, ako spomínala Linda. Aby som bol úprimný, vaše vedenie, vaše kroky naozaj prispeli k zmene. Takže ešte raz ďakujem som veľmi vďačný za vašu naozaj potrebnú podporu pri zabezpečovaní potrebných prostriedkov. Dovolte mi, aby som vás ubezpečil z mojich skúseností priamo v teréne, že každé jedno euro, ktoré sa investuje do vzdelávania v krizových situáciách, že každé jedno euro je investíciou do mieru. Ja spolupracujem s kolegou Mikom, Hánom a Mimicom, ktorí tiež v tejto oblasti pracujú, aby sme dostali tej výzve, zabezpečili, že deti v núdzových a konfliktných situáciách budú sa môcť zúčastňovať projektov v oblasti vzdelávania. Ako viete, Materský fond v Libanone, Jordánsku, e, v Turecku a na západnom Balkáne a potom aj v západnej Afrike. To sú tie základné koridory a tiež vytvorením formálnych a neformálnych vzdelávacích zariadení. Zo skúseností e, toto implementujú partnery priamo v teréne. A toto je dôležitá vec, lebo všetci z vás iste veľmi dobre vedia, že neformálne školy sú mimoriadne dôležité v takýchto situáciách je to naša kolektívna odpovednosť, aby každé dieťa malo lepšie vyhliadky, pred sebou lepšiu budúcnosť. Toto je naozaj kľúčové. A preto prosím, obnovme náš kolektívny záväzok žiadne ďalšie stratené generácie detí. Ďakujem. Eh, Ďakujeme. Naozaj výborný prejav, pán komisár. A teraz jednotlivé politické skupiny v mene EPP vystupí pán Štýr. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. 37 miliónov detí žijúcich v konfliktných oblastiach, konfliktných zónach, bez prístupu ku školám. Konflikty trvajú v priemere 10 rokov to znamená, že deti a rodičia ako utečenci vlastne strávia 17 rokov a to sú stratené generácie, naozaj stratené. Často hovoríme, že vzdelávanie je pasom k lepšej budúcnosti, ale aká budúcnosť čaká tieto deti a ich krajiny? Tieto deti nepočkajú na koniec krízy, nemôžu čakať na koniec krízy. Ak im nedáme do rúk učebnicu, tak im niekto dá zbraň. A tiež právo každého dieťaťa na vzdelávanie je dané. A najlepší nástroj na podporu stability a mieru tiež spočíva vo vzdelávaní, preto je to jedna z najdôležitejších investícií, ktoré môžeme urobiť. Čiže EPP z tohto dôvodu považuje za hlavnú prioritu humanitárnej pomoci práve vzdelávanie, vzdelávanie detí v krízových situáciách a preto, pán Stylianidis, ďakujem za to, že to podporujete aj vy. 1,5 milióna detí bude môcť profitovať e, z týchto nástrojov v rámci projektov v 26 krajinách. Ja naozaj vítam toto uznesenie a ďakujem Linde za odvedenú prácu a tých 26 miliónov naviac na vzdelávanie, toto je naozaj výborná vec. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz v mene SAD vystúpí, pán Guerrero. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, máme dobré správy. Máme 26 miliónov viac v novom rozpočte zajtra schválime tento uznesenie, ehm, ktoré ehm, nás podnesuje k tomu, aby sme sa dostali na tých 4%, ako ehm, aj hoci ohlasil komisár, že sa tam nedostaneme a budúci mesiac na humanitárnom e, e, samite ohlasí, že e, asi sa dostaneme na 4%, ale máme okrem dobrých správ veľký problém, ako vyriešiť poskytovanie vzdelávania na miliónom e, detí e, v núzovom stave, pretože e, vzdelávanie je určujúce pre budúcnosť detí, ale je tiež určujúce pre časť spoločnosti, ktoré sú súčasťou. A Vzdelávanie je e, jediná e, nevyčerpateľná a nahraditeľná a obnoviteľná energia. A tí, ktorí e, nemajú k tomu prístup, majú v budúcnosti pravdepodobnosť, že neúspejú a zlyhajú. A preto musíme takto zabezpečiť pokrok ich spoločnosti. Thank you. Uh, on behalf ICR Group. Ďakujem v mene skupiny ECR.

Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Chcem na začiatok sa poďakovať komisii za to, že vytvoril Children for Peace a s pri s fondami, ktorými to bolo dotované, dostal aj Nobelovú cenu mieru a tiež sem e, sa poďakovať e, za záväzok, e, ktorý komisár povedal, že zdvojnásobí do roku 2019 tieto prostriedky a je dobré, že to dosiahneme už v roku 2016 a chcem dosiahnuť ten ambiciózny globálny cieľ číslo 4 a tiež splniť e, agendu 2030. E, nestačí len financovať e, vzdelanie, ale tiež je dobre programovať tieto reakcie v nozových situáciách a pomoc rozvojovým štátom a všetkým štátom OSN my všetci sme na to zodpovední a ja by som tu chcela podať na úvahu, že či my členské štáty plníme mm, záväzok e, e, zabezpečiť e, základné životné potreby pre utečencov, ktorí prichádzajú do EÚ. Mali by sme rovnako zaobchádzať s mm, utečencami ako s domácimi obyvateľmi, čo sa týka základného vzdelania a tiež musíme vytvoriť e, koridory pre vzdelávanie a využiť všetky prostriedky, aby sme e, čo najskôr e, umiestnili prišlých migrantov do škôl a v prostredí zničenia musíme postavať mosty a musíme podporať rozvoj a tiež spájať pomoc s rozvojom a e, chcem e, skončiť s jednou vetou, ktorá sa mi páči a ktorá je v preambule vody UNESCO z 1948 že e, vojny vznikajú z ľútosti ľudí, keď nemôžu budovať mier. Ďakujem v mene GUE NGL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 Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, pozitívne hodnotíme toto uznesenia e, zvyšiť prostriedky e, pre zlepšenie vzdelávanie detí v konfliktných situáciách. Tento mesiac s hrozou sledujeme situáciu utečencov z Afriky a z Blízkeho východu. Budúcnosť týchto rodín závisí od toho, či v príjmacích štátoch dostanú vzdelanie a čím to umožní, eh, aby eh, ďalej rastli ako občania eh, v plnoprávnej Európa v 20. storočí bol kontinentom veľkých migrácií, spôsobených ozbrojenými konfliktmi a my nesúhlasíme s tým, ako tento text privatizuje e, vzdelávanie e, súkromné, vzdelávanie neposkytuje väčšiu pluralitu a preto my e, obhajujeme, aby tieto fondy boli mierne na verejné školstvo. Toto sa musí určiť na posilnenie kvality verejného vzdelávania, čo je nástroj pre znižovanie nerovností a zvyšovanie príležitosti pre každú osobu bez ohľadu na jej pôd a situáciu, v akej sa nachádza. Ďakujem v mene zelených eh, pani Heidi Hautala jednu minútu. Uh, that... Ďakujem, pán predseda. Je veľmi dôležité, že uh, nedávno uh, sa väčšia pozornosť na uh, z konfliktov na životy ľudí a preto sme dospeli k eh, záverom, že ľudia, ktorí žijú v krehkých štátoch a v konfliktoch a v uh, nemajú to, čo potrebujú na to, aby mm, pokračovali v bežnom živote po ukludení situácie a nevieme, ako dlho budú tí ľudia žiť v tavroch a preto im musíme priniesť nádej a ja súhlasím s tým, čo um, povedal komisár, že potrebujeme aj formálne, aj neformálne vzdelanie. Jeden uh, dobrý príklad, ktorý sa udelal v uh, tábore Zatari v Jordánsku, kde uh, fínska MVO mala uh, školu uh, cirkusu pre uh, devčatá, pre uh, chlapcov a tí sa tam učili e, spôsob, ako kreatívne e, konať e, a ovládať svetelo a dúfame, že tieto fondy, ktoré komisár slúbil, budú čoskoro e, v budúcom roku použité na e, vzdelávanie v núdzovej situácii. Ďakujem pani Hotelov mene FDD. Nathan Gill má slovo. Ďakujem. Vzdelávanie je kľúčové pre bez budúcnosť každého dieťa, toto je skutočnosť. Ale kvalita eh, vzdelávania, ktoré dostane eh, dieťa, je tiež kľúčová. V rozových eh, národoch súkromné školy rastú kvôli mm, neúspechu vlád poskytnúť deťom slušné vzdelanie v Matra, v e, Slame, e, v Nairobi. E, existuje teraz 120 súkromných škôl a niektoré stoja len dolár na týždeň. Toto je fantastický e, nový jav, ktorý e, organicky. A je neveriteľné, že vlády MVO e, majú názor, že súkromné vzdelávanie e, treba odrádzať, e, ale mm, je to zároveň príležitosť, ako mm, poskytnúť vzdelanie e, viacerým znevýhodným deťom. E, prestaňme dávať skorumpovaným vládom naše peniaze, aby poskytovali vzdelávanie deťom a mm, podporujme voľný trh a podnikateľstvo v rozvojových štátoch. Správna vhodná výchova skončí cyklus začarovaný kruh chudoby. OK. Uh... Uh, accept... Ďakujem. Príjmete modrú kartu od pani Hautala. Máte slovo, pani Hautala. That, uh, we do also need, need private resources for ja uh, nepopieram, že potrebujem aj uh, súkromné zdroje pre uh, vzdelávanie a pán Gil uvedol pár dobrých príkladov a no, nemyslíte si, pán Gil, že musíme tiež zabezpečiť, aby rozvojové štáty vybrali potrebné príjmy zo zdanenia a ďalších zdrojov, aby mohli tiež poskytnúť verejné vzdelanie. A nemyslíte si, že medzinárodné organizácie, ktoré podporujú vlády, ako napríklad Globálne partnerstvo pre vzdelávanie, robí fantastickú prácu, keď sa snaží zabezpečiť že e, vzdelanie v dobrej kvalite bude k dispozícii pre všetky deti je samozrejme kľúčové, aby hospodárstvo v e, treťom svete sa rozvíjalo, pretože tak e, ľudia e, sa vyslobodia z pasce chodoby a korupcia je jeden z najväčších prekážok rastu ekonomík v rozvojových štátoch a táto kradne bohatstva od ľudí a dáva ich do rúk skorumpovaných úrodníkov. Takže mnoho spôsobov, ako môžeme zlepšiť život ľudí v treťom svete, no vzdelávanie je jedna z oblastí, kde musí zabezpečiť, že organicky si národy budú môcť vytvoriť vlastný systém vzdelávania, ako aj váš aj môj národ. Adesso, onorevole Silvia. Teraz eh, pani Silvia Costa. Na jednu minútu, nech sa páči. Komisario, è molto importante che oggi... Ďakujem, pán komisár je veľmi dôležité, aby sme dnes jasne hovorili, že existuje právo na vzdelenie pre deti, aj keď sú utečenci alebo žijú v núdzovej situácii. Často na to zabudáme a v Libanone, Turecku a iných štátoch ľudia utekajúci zo Sýrie si zriadili dočasné domovy. Musíme zabezpečiť, aby od začiatku mali eh, právo eh, na eh, vzdelanie, pretože sú to obete násilia a tiež sú MVO a súkromné osoby vrátanie obyvateľov, ktorí pomáhajú utečencom, ale doteraz to nie je dostatočné a preto s potešením vidíme, že komisia zdvojnásobila humanitnú pomoc v roku 2016 a chcem e, vyjadriť moju vďaku e, pánovi McAven. E, tá myšlienka humanitného koridoru pomôcť utečencom je tiež dobrá. Ďakujem. Pani Kosta, teraz poslankyňa Ankela Valina, jednu minútu. Muchas gracias, buenas noches. Pueden imaginar Ďakujem. Vedia si predstaviť, že by e, váš syn musel e, vziať e, počku miesto knihy a viete si e, predstaviť, že vaša e, dcera by sa používala ako sexuálna trokyňa, miesto to by e, bola v škole alebo sa hrala s kamarátkami. Toto je realita mnohých e, detí na svete. Žiaľ, e, EU e má nadalej e, dvojitú morálku a zúčastňuje sa v e, neustálom e, vytváraní e, medzinárodných konfliktov a e, pozera sa iným smerom a my si potom umiame ruky s humanitnou pomocou zaručenie kvality pre deti v stále predlžujúcej sa kríze je nutné. Všetci s tým súhlasíme, je to ich život a ich budúcnosť a pre mňa je tiež e, neuveriteľné, že e, sa pokúšate e, využiť základné ľudské potreby a prostriedky na ne venované, aby sa podporovala privatizácia. Musí ja to byť prostriedky pre zabezpečenie ľudských potrieb. V krízach EÚ má túto zodpovednosť aj schopnosť, aby bdela nad dodržaním práv všetkých detí. Muchas gracias. Um... Ďakujem pekne. Teraz pani Katarína Kniči. Jednu minútu. L'istruzione da considerarsi... Ďakujem, pán predseda. Školstvo je kľúčový nástroj pre pomoc štátom, ktoré uh, sa nachádzajú v kríze a vieme, že deti sú medzi najzraniteľnejšími a trpia zneužívaním a vykoristovaním a tiež ich môžu, môžu byť e, obeťou náboru ozbrojených e, zločineckých gengov. A e, môže to tiež postihnúť psychologický vývoj detí až do tej miery, že sa z nich stane stratená generácia Takže vzdelávanie a ochrana detí s pozitívnym dopadom e, dlhodobo im umožní e, rozvíjať e, si odolnosť a to ešte viac platí pre deti, ktoré sú odlučené od ich rodín kvôli konfliktom alebo prírodným katastrofám a z toho dôvodu som vďačný komisii za to, že ukázal otvorenosť a je kľúčové, aby sme mali stratégiu na poskytnutia vzdelávania deťom v núzovom situácii. Schlein. Ďakujem teraz e, pán Schlein na jednu minútu. Pani Schlein na jednu minútu. Ďakujem. Teraz je situácia e, v školstve a v núzových krizových situáciách najviac podvyživná čo do humanitnej pomoci a e, my e, financujeme sa len jednu tretinu z trajších e, potrieb a musí sa z toho stať priorita. Takže musíme financovať tieto potreby detí v čase, kedy sú na to odkazané a školská dochádzka im dáva pocit normality a keď prejde eh, kríza a núzový stav, tak musím zabezpečiť, že deti budú pokračovať vo vzdelávaní a nebudú eh, eh, odsudení na chodobu. Vzdelávanie je nutné vo všetkých platformách humanitnej podpory a musíme zaručiť kontinuitu a dôslednosť tejto humanitnej podpory. A určite 4 cieľ je dobrou správou a ďakujem komisii za tieto výborné správy, že to budeme vidieť v praxi už v budúci rok a viem, že to bolo tiež schválené v New Yorku. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu poslancovi Frunzulicovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Milí kolegovia, ako Linda McKeven už povedala, vzdelanie je základným ľudským právom a právom každého dieťaťa. Dámy a páni, je naozaj veľmi dôležité, aby ste mohli plne využívať všetky ostatné sociálne, politické, kultúrne práva. Je to katalizátorom vývoja, čo umožňuje úspech ďalších e, zásahov, či už v oblasti hygieny, zdravotníctva a tak ďalej toto úsilie zabezpečí koherentnosť politik, preto súhlasím s tým, že treba mať integrované, sponzorované školstvo v takýchto eh, núdzových situáciách a EÚ musí spolupracovať s ďalšími darcami občianskou spoločnosťou a ďalšími subjektami, aby zabezpečili vzdelanie pre deti v krízových situáciách, konfliktných situáciách. Toto musí byť súčasťou humanitnej reakcie. Všetci partnery musia zabezpečovať vzdelanie mobilizáciou vzdelávacieho klastru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo poslednému poslancovi v rámci tejto časti rozpravy a to je pán Mamikins. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, Európska únia nemá silnú armádu, aby mohla riešiť konflikty na druhom konci sveta, ale EÚ je najväčším poskytovateľom humanitnej pomoci vo svete. A táto pomoc poskytuje dlhodobo oveľa lepšie rezultáty než výsledky než armáda. Deti, ktoré majú vzdelanie získané v krízových situáciách, núdzových situáciách, konfliktných situáciách, sú najlepšou zbraňou v boji proti chudobe a po, viac ako polovica detí je mladších ako 5 rokov a utekajú. A to nie je normálne. To treba e, napraviť. Preto sa teším, že došlo k navýšeniu európskych financí na 4,7 miliard do roku 2020. A e, by sa tento nástroj ešte efektívnejšie využíval. Musíme dosiahnuť spájanie európskych politík a všetko pre budúcnosť našich detí. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Trm. Mamekin, do you accept blue card? Ešte tu jedna modrá karta pre pána Mamekinsa. Akceptujete ju od pani Ton? Áno, ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem, pán kolega. Hovorili ste o deťoch v konfliktných regiónoch a utečeneckých táboroch, ale sme pripravení aj na e, výzvu vzdelávania detí utečencov v Európskej únii? teda hovorím o tých deťoch, ktoré sú v EÚ ako utečenci. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, ale žiaľ, musím priznať, že moja krajina sa tu nemá čím píšiť, pokiaľ ide o úspešnú integračnú politiku. Paradoxom je, že my v Lotyšsku hovoríme o posilnení úradného jazyka lotyštiny, ale v januári keď prídu utečenci do mojej krajiny, tak budeme mať len školy, kde je vyučovacím jazykom ruština. Tam sa budú tieto deti vzdelávať. Lotyšské školy ich nepríjmu. Žiaľ, tu nemám čo dobrého povedať. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú odpoveď. A teraz máme časť na spontánne vyskupenia. Dvaja rečníci, pán Polčák ako prvý a potom pán Marias. Ďakujem, pán predseda, za ocenenie mojej tradičnej úlohy spolu s kolegom Mariasom. Na úvod by som chcel práve oceniť ten úspech pána komisára. Veľmi si to vážim, pretože jeho úspech pomôže odstraňovať bariéry vo vzdelávaní mládeže. A chcel by som pripomenúť, že práve tu dnes sme schvalovali správu kolegynie Data, ktorá má aj časť priamo sa venujúcu otázke vzdelávania ako prostriedku na predchádzanie radikalizácie mládeže. Dovolím si pripomenúť, že podľa tejto správy školy a vzdelávací proces zohrávajú ústrednú úlohu, pretože pomáhajú začleňovať deti do spoločnosti, rozvíjať kritické uvažovanie. Veľmi sa teším za aktivitu pani navrhovateľky a E, teším sa, že to pomôže pri vzdelávaní aj týchto detí, ktorí smerujú do Európy v rámci migračnej vlny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Polčák. A teraz dávam slovo pánu Mariasovi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán mm, predseda. D- 65 miliónov detí žije v núdzových situáciách a 50 miliónov nemá žiaden prístup k základnému vzdelaniu vzhľadom na ťažkú životnú situáciu. To, že tak veľa detí nemá vzdelanie, to znamená, že sa šlápe po základných ľudských právach v krízových krajinách. Platí to pre Afriku a ešte viac to platí pre utečenické tábory v e, Jordánsku, Libanonia na hranici medzi Sýriou a Tureckom. Nedostatočné Cezhraničné vzdelanie je problémom aj v rozvojnutých krajinách, ako napríklad Grécko, kde sa zavádza úsporná politika a prostriedky na vzdelávanie sú stále menšie. Grécko má okrem toho ešte aj došlo aj k veľkému zhoršeniu životných podmienok detí vzhľadom na chudobu, ktorá má aj dopad na vzdelanie. Viac ako 50 od roku 2008 do dnes nedostatok vzdelania to je veľmi vážne. Vítame, vítame náraz prostriedkov, o ktorých hovoril pán komisár. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A skutočne posledným rečníkom dnešného večer, e, tohto kola je pani Julie Ward. Ale na budúce, prosím, sa prihláste do rozpravy skôr. Possibility of, of speech. Please. Uh, Ďakujem za túto šancu. Chcela som povedať niečo o úlohe neformálneho a formálneho vzdelávania pre takéto deti, pretože veľmi často neformálne vzdelávanie poskytované osobami a môže to znamenať veľký rozdiel. Sú to tam v teréne, môžu byť blízkymi osobami a zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji osobnosti mladých ľudí. Často si dokážu nadviazať aj vzťah dôvery s deťmi, s mladými ľuďmi. A je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili aj úlohu takýchto a uznali úlohu takýchto organizácií. Platí to pre športové organizácie, umelecké organizácie, ktoré posilňujú seba dôveru detí, ich e, spoznávanie identity, svoj pomoci, sily, odolnosti v situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Ďakujem veľmi pekne, pani Ward. A nakoniec za Európsku komisiu pán komisár Stylianides. Nech sa páči. Milí kolegovia, ďakujem veľmi pekne za túto veľmi dôležitú diskusiu. Dobre som si poznamenal vaše názory aj návrhy, napríklad z oblasti neformálneho vzdelávania. Poznamenal som si aj tú možnosť učenia na diálku a hovorí, budeme hovoriť aj o napríklad v iniciatívach pre palestínske utečenecké deti. Ďakujem vám veľmi pekne za túto špeciálnu osobitú diskusiu, diskusiu a naozaj sa teším, že sme dosiahli takúto exemplárnu spoluprácu v tejto ťažkej oblasti. Ešte len dve veci. o ktorých chcem hovoriť podrobnejšie. Jedno je neformálne vzdelávanie, čo je praktickým riešením za mimoriadných okolností. V takých krajinách, ktorých formálne kapacity nestačia. Napríklad Libanon je takouto krajinou. Navštívil som znovu región pred pár dňami a videl som praktickú hodnotu takéhoto alternatívneho mechanizmu v teréne, najmä v údolí Gáva. A neformálne vzdelávanie je aj potrebným prvým krokom na integráciu do formálneho vzdelávania, či už dieťaťa alebo dospelého, ktorí boli mimo školy veľmi dlho. Taká je situácia napríklad detí, ktoré boli aktívne zapojené do konfliktov v Afrike alebo na Blízkom východe samozrejme. Po druhé, ide o prepojenie pomoci v núdzovej situácie s dlhodobou pomocou EÚ. Pre, prepojenie obnovy a rozvoja e- RRD. Je to veľmi dôležité a vítam tú skutočnosť, že ste poukázali na tento aspekt vo vašom uznesení. Vzdelávanie si vyžaduje dlhodobý pohľad, perspektívu, výhľad a to nedokáže zabezpečiť len humanitná pomoc. Preto spolu s kolegami Mimicom a Hanom pracujeme na tom, aby sme zabezpečili vzájomné doplňanie sa našich nástrojov, ako som už spomenul, práve novými fondami v Afrike a na Blízkom východe, a sírska kríza. To je niečo, čo už prebieha, čo sa deje. Máme na to veľa nástrojov takéhoto druhu a je niekoľko príkladov, keď naše programy, mierové programy pre deti pokračujú alebo boli posilnené nástrojmi z rozvojovej pomoci. Chcel by som ešte povedať niečo o zapojení súkromného sektora v tejto súvislosti. Ako viete, veľa peňazí napríklad pre niektoré krajiny v zálive žiaľ až doteraz nevyužili ich na tento e, cieľ vzdelávania. A ja si myslím, že je dôležité, E, máte aj nové globálne nástroje ako nový globálny fond, ktorému sa možno pomôže využiť aj tieto e, zdroje zo súkromného sektora. A je veľmi dôležité ísť touto cestou, aby sme našli aj riešenia v teréne tu nejde o dilemu medzi súkromným a verejným sektorom. Toto je niečo, čo prekračuje takéto rozdelenie. Napriek tomu, milí kolegovia, ešte raz sa vám chcem poďakovať za vaše silné vodcovstvo. Chcem sa poďakovať najmä mojim milým kolegom z DV, Linde a ostatným. A pokračujme v našom úsilí spoločne. Chcem povedať, že ten skutočný praktický dopad týchto iniciatív z oblasti vzdelávania v núdzových situáciách je veľmi dôležitý a je to oblasť, kde môžeme vidieť skutočné výsledky v teréne v konfliktných oblastiach v utečeneckých táboloch, ako aj vo vnútri Sýrie. Moja ďalšia iniciatíva je tá nájsť riešenie pre vzdelávanie v núdzových situáciách v regióne okolo Chleva. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za vašu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár za tieto veľmi vážne a potrebné slova. Aj ďakujem za slova mm, uznania. Zaslúžili ste si veľmi oprávnenie potlesk. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj